cenu, teda s veľkým omeškaním, ale naozaj si to zaslúži. A teraz e, pani vysokopredstaviteľku nahradí pán Füle a začne sa rozpráva o čiernomorskej stratégii, stratégii pre oblasť Čierneho mora, takže ako náhle sa vymenia, budeme môcť začať. Uh, Pán predsedajúci, vážené poslankyne a poslanci Európskeho parlamentu, som veľmi rád, že dnes mám príležitosť diskutovať v mene vysokej predstaviteľky o našej regionálnej politiky pre oblasť Čierneho mora. Samozrejme, viem, že Európsky parlament tomu príklada veľkú pozornosť. Oblasť Čierneho mora je veľmi špecifická geografická oblasť, ktorá má bohaté ľudské aj prírodné zdroje. Je to križovatka medzi Európou, Áziou, Blízkym východom a preto ehm, je to veľká príležitosť identifikovať ehm, oblasti, kde sa naše záujmy spájajú, kde bude možná praktická spolupráca. Z roku 2007 od vstupu Bulharska a Rumunska do únie má EÚ priamu účasť na záležitostiach v oblasti Čierneho mora. Sú tam obrovské výzvy, ktoré si vyžadujú koordináciu, konania a preto Máme tu v synergiu z roku 2008, čo je príspevok EÚ k regionálnej spolupráci v oblasti Čierneho mora. Ja niekedy dostávam otázku, či táto synergia Čierneho mora nie je duplicitná popri uh, Mm, východnom partnerstve. Ja hovorím nie, pretože východné partnerstvo je o tom, aby sa naši východní susedia politickou asociáciou a hospodárskou integráciou dostali bližšie k EÚ. A synergia pre Čierne more je o tom, že EÚ sa má približiť k Čiernemu moru tým, že prispieje k regionálnej spolupráci. Ale chcel by som ešte doplniť pár osobných pripomienok. Samozrejme, je tu interakcia medzi týmito dvomi, teda medzi východným partnerstvom a čiernomorskou synergiou. No a medzičasom sme už z východného partnerstva urobili obrovský nástroj spolupráce s našimi východnými partnermi. A myslím, že je to pre nás príležitosť aby sa aj táto synergia pre Čierne more stala skutočným nástrojom, ktorý prinesie tú synergiu pre, eh, alebo v našej politike v tomto regióne. Tak spojíme to, čo budujeme s našimi partnermi, ehm, teda EÚ a partneri, ehm, aby tu bola synergia pri cezhraničnej spolupráci ale samozrejme aj naša aktivnejšia úloha v regionálnom rámci spolupráce. Vážené poslankyne a poslanci, naše záujmy sú veľmi široké. Energetika, doprava, pohyb, bezpečnosť. Zamerali sme naše aktivity na vytvorenie troch sektorálnych partnerstiev v oblasti životného prostredia, dopravy a energetiky. V marci 2010 sme začali partnerstvo pre životné prostredie. Okrem toho, tu máme e, zásadný program k tejto cezhraničnej spolupráci, rozpočet na e, obdobie 2007 až 2013, e, programy Čierneho mora, e, politike susedstva a partnerstva. Ten rozpočet vzrástol zo 17 miliónov na 25, takmer 26 miliónov eur. 18 projektov sa implementovalo v rámci prvej výzvy e, k tom, tým trom prioritám Európskej únie na rok 2007 až 2013 pre oblasti mora. Je tam podpora cezraničného partnerstva, ekonomického sociálneho rozvoja, zdieľanie zdrojov a kompetencií pre životné prostredie a ochranu životného prostredia a zachovanie a podpora kultúry a vzdelávania takýchto iniciatív pre vytvorenie spoločného kultúrneho životného prostredia v tejto oblasti. Avšak nedosiahli sme až taký pokrok, aký sme dúfali, keď sme začali implementovať tieto partnerstva. Preto nastal čas, aby sme sa zamysleli nad tým, ako túto spoluprácu v oblasti Čierneho mora posunúť ďalej a preto vítam príležitosť diskutovať s vami o tejto téme. Čo sa týka budúcej stratégie pre Čierne more, samozrejme musí byť dobre prijatá, pozitívne prijatá tak v Únii, ako aj v černovalských štátoch, ktoré nie sú súčasťou Únie. A zatiaľ eh, teda sa zamýšľame nad tým, ako revitalizovať synergiu pre Čierne more, čo je prirodzený krok smerom k budúcej stratégii. No a keď to posunieme ďalej, tak tu budú vlastne tri také zásadné veci, ktoré budeme mať na mysli. Poprvé, musíme posilniť prístup EÚ k spolupráci v Černomorskej oblasti tak, aby sa zohľadnili rôzne vzťahy, ktoré máme s krajinami e, okolo Čierneho mora. Máme tam kandidátskú krajinu Turecko, strategického partnera Rusko a našich partnerov v rámci východného partnerstva, teda Ukrajinu, Moldavsko, Gruzinsko, Arménsko, Azerbajžan. Takisto budeme musieť mať na pamäti niekedy e, komplikované vzťahy, ktoré majú tieto krajiny medzi sebou alebo so susednými krajinami v tomto Čiernomorskom regióne. Po druhé, budem musieť zobrať do úvahy ďalšie rámce spolupráce v regióne, čiže e, e, musíme tam zohr- nebudeme opätovne vymýšľať kolesa, musíme teda spolupracovať s tým, čo tam už je. Takisto Chceme posilniť e, našu účasť na teda v organizácii pre e, e hospodárskú spoluprácu v oblasti Čierneho mora, ktorá bude mať čoskoro v Istambule, teda 26. júna, svoj summit e, po 20 rokoch existencie. Potom je tam tá iniciatíva, ktorú treba oživiť, teda Organizácia pre spoluprácu v oblasti Čierneho mora. To budú všetko veľké príležitosti na rozvoj praktickej spolupráce a na posilnenie dialógu medzi EÚ a Ruskom, medzi EÚ a Tureckom. To sú dvaja dôležití partnery v regióne. No a napokon najdôležitejší bod. Musíme využiť silné stránky EÚ a príležitosti, ktoré nám dáva Lisabonská stratégia, aby sme spojili našu zahraničnú a vnútornú politiku v tejto súvislosti. A naďalej budem eh, spolupracovať s parlamentom, aby sme sa zamysleli nad tým, ako posilniť eh, náš politický prístup k tomuto dôležitému regiónu. Ďakujem. You, speaker... Ďakujem, pán komisár. A prvý rečník, pán Ungu Reánu. Ďakujem, pán predsedajúci. A ako spravodajca pre Čierne more môžem potvrdiť, že prešlo 15 mesiacov, odkedy tento parlament um, žiadal prijatie stratégie EÚ pre Čierne more, ktorá by vlastne posilnila synergiu Čierneho mora. Keď v roku 2008 začala táto synergia, tak naozaj boli vysoké očakávania. Spustenie tejto synergie malo viaceré dôležité prínosy tak, aby vlastne z Čieromorskej oblasti sa stala zvláštna oblasť politiky a aby to bol strategický partner. A o 4 roky neskôr sú výsledky s klamaním. Čo sa týka politiky EÚ, Čiernomorský región vyzerá skôr ako čierna diera. A nie je tam žiadne globálne vykazovanie implementácie tejto synergie od roku 2008. Žiadna, žiadny koherentný politický dokument nehovorí o súčasnej politickej situácii v tomto regióne. Ďalej. Výzvy v Čiernomorskej oblasti nečakajú mierovo len na komisiu, aby konečne začala niečo tvoriť. Čierne more je nekontrolovaná zbierka potenciálnych eh, krízových eh, bodov. Sú tam problémy, čo sa týka eh, životného prostredia, potom sú tam otázky námornej, rybolovnej politiky, otázky bezpečnosti, energetiky. A dvakrát v roku 2008 a 2011 Európsky parlament vyzval k posilneniu synergie pre Čierne more, aby sa so bola teda synergia Čierneho mora a tá výzva ešte stojí. Otázka je, či plánuje komisia vypracovať takúto stratégiu. Ďakujem. Ďakujem, nasleduje pán Rouček. Ďakujem, pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia. Čiernomorský región je strategicky významný, ako už bolo spomenuté krajiny EÚ sa tam nachádzajú kandidátske krajiny ako Turecko, je tam náš strategický partner Rusko a samozrejme sú tam krajiny východného susedstva. Takže je v našom záujme, aby sme pomohli vniesť tam bezpečnosť, stabilitu a prosperitu v celom tomto regióne. Áno, sú tam zmrazené konflikty v tomto regióne, sú zmrazené niektoré viac aj 20 rokov. Čo teda urobiť v tomto regióne? Myslím, že e, ten prístup, ktorý spomínal komisár, aby sa podporili sektorálne politiky, ako je doprava, cestovný ruch, energetika, životné prostredie. To je ten správny prístup, pretože keď sa pozrieme na tú prácu e, parlamentného zhromaždenia Černomorskej hospodárskej spolupráce, tak to sú presne tie oblasti, ktorým sa venujú. A mali by sme to podporiť napríklad vybudovať čiernomorskú diálnicu, také koncepty sú tam, aby sa prepojili prístavy, aby sa posunula dôvera medzi národmi okolo Čierneho mora a samozrejme e, zvýšiť cestovný ruch, zvýšiť energetickú bezpečnosť, posilniť životné prostredie. No a možno týmto prístupom postupne krok za krokom by sme mohli prispieť aj k riešeniu niektorých tých zmrazených konfliktov v tomto regióne. Takže inými slovami, je to ten prístup, ktorý prezentoval komisár, je to správne, mali by sme to podporiť a myslím, že by sme mali byť aktívnejší, čo sa týka našej spolupráce, spolupráce Európskeho parlamentu s mm, príslušnými organizáciami. Ďakujem, pán Mölcer. Ďakujem, pán predseda. Eh, v ostatnom čase sa určite toho stalo veľa, čo podporí východné partnerstvo, zefektívne ho. Eh, stimul viac, na viac je určite správny. Eh, naši východní partnery teda potrebujú stimuly k reformám a zmenám. To samozrejme platí pre tie obla- krajiny, ktoré sú okolo Čierneho mora EÚ. Môže byť hybnou silou k reformám v rôznych oblastiach. Tento región určite v nadchádzajúcich rokoch získa na význame a to v neposlednom rade vzhľadom na energetickú otázku. Únia by mala mm, postupovať obozretne, udržateľne, aby všetci zúčastnení boli čo najlepšie zohľadnení. To sa týka aj otázky budovania nových ropovodov či plynovodov, e, nejakej väčšej diverzifikácie zásobovania EÚ ale nemali by sa vytvárať nejaké nové závislosti napríklad voči Turecku. Z politického pohľadu podľa mňa e, je dôležité zblíženie rôznych černomorských krajín, napríklad e, Ukrajina a EÚ, to treba privítať. No ale legitimné rúské záujmy ak e, tam existujú v tomto regióne. Treba samozrejme zohľadniť, aby sme neohrozovali toto partnerstvo. Ďakujem. Ďakujem pekne. A pán Karas má slovo. Ďakujem, pán predsedajúci, vážený pán komisár, dámy a páni. Vítam úsilie Čiernomorskej stratégie dať nejaký nový impuls. Som vďačný o, o, za úprimné posúdenie súčasného stavu a síce, že nemôžeme si práve poklopkať po pleciach, aký sme dobrí. Tento región naozaj nadobúda na význame aj pre EÚ vzhľadom na svoju geografickú polohu. No a potom je to samozrejme obrovský potenciál odbytíšť, tr- pracovnej síly, energetických zdrojov. Do Čierneho mora vteka Dunaj, európska rieka par excellence. Takže je dôležité, aby sme pri spolupráci v Čiernomorskom regióne prispeli aby sme nehrali proti sebe. Musíme koordinovať činnosti členských štátov v regióne a nie každý, aby hral svoju vlastnú hru. V tejto miestnosti nastavujeme e, smerovanie do budúcnosti. Otázka diverzifikácie, interkonektivity, e, zabezpečenia dodávok energie. Potom je tu takisto projekt Nabuko, ale alternatívne alebo konkurenčné projekty ako je South Stream. Región je medzi Čiernym a Kaspickým morom, na kryžovatke medzi Európou, Blízkým východom, Stredným východom, Malou Áziou. No a samozrejme sú tu zmrazené konflikty a nie je to otázka len hospodárstva a energetiky, ale aj bezpečnosti a stability. a teda vítam ofenzívu silnejšie sa sústrediť na tento región a profesionálne, strategicky sa s ním e, zaoberať. Ďakujem pekne. Ďakujem. Nasleduje pán Kalfin. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán komisár, ja súhlasím s každým slovom, ktoré ste povedali o Čiernomorskom regióne a príležitosti, ktoré tu EÚ má. Som veľmi rád, že komisia vidí perspektívu ďalšej práce v Čiernomorskom regióne. Žiaľ, ako ste povedali aj sám, rozvoj východného partnerstva eh, ako by dal eh, túto stratégiu do úzadia, zatlačil do úzadia a som veľmi rád, že ste nadniesli Aká významná je účasť EÚ v tomto regionálnom rozvoji nielen v, regi- v energetike, doprave a životnom prostredí, ale aj pokiaľ ide o ľudský kontakt, cestovný ruch, kultúru, vzdelávanie. Je to veľmi dôležité, aby komisia si stanovila špecifické ciele, konkrétne ciele a aby na to e, definovala aj prostriedky, inak sa nič nestane. Ďakujem pekne pani Cikau. Ďakujem pán predsedajúci, pán komisár. Čiernomorský región má strategický význam samozrejme pre energetickú bezpečnosť a diverzifikáciu eh, zdrojov dodavok energie pre EÚ, potom je tam blízko z Kaspického mora, Centrálnej Ázie. Po vstupe Rumunska a Bulharska do EÚ by sa Únia mala stalať dôležitým aktorom v regióne. Ako e, navrhovateľka za výbor ITRE e, v prípade Černomorskej stratégie som zdôrazňovala pridanú hodnotu EÚ a význam južného plynového koridoru, aby sa zlepšila bezpečnosť dodávok pre EÚ. Tieto iniciatívy, ako napríklad Nabuko alebo Jadranský E, potom prepojenie Grécka, Azerbajdžanu a tak ďalej. To všetko naznačuje, aká dôležitá je účasť EÚ v tomto regióne a aké je dôležité lepšie spolupracovať medzi krajinami v Černomorskom regióne. Žiadam komisiu, aby pri, na, e, priložila e, väčší význam tomuto regiónu. Ďakujem, voľná rozprava. A vidím, že sa hlási pani Bazesku. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Strategický význam tejto oblasti je nepochybný. Je to politicky, ekonomicky, po energetickej stránke dôležitá oblasť, takisto kultúrne i z pohľadu bezpečnosti, dopravy, susedskej politiky i zahraničné vzťahy. A preto som presvedčená, že Čiernomorská stratégia je pre tento teda región nie nejakou možnosťou výberu, je to nevyhnutnosť. Ide o, o e, zvýšenie stability v oblasti, treba vyriešiť zmrazené konflikty, ale ekonomický potenciál oblasti treba využiť veľkými projektami v oblasti energetiky. Rumunsko podporuje aktívny dôsledný prístup v tejto oblasti spolu s podunajskou oblasťou. Takisto je veľmi dôležité aj, aj jasný aj e, prehľadný, transparentný kontext pre spoluprácu. Slovo má pán Paška. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár. Jednu z významných hospodárskych vstupných brán do Európskej únie predstavujú

Pán Luhan, nech sa páči. Domnule președinte, domnule comisar, regiunea Mării Negre are o importanță. Ďakujem. Černomorská oblasť má veľmi dôležitý strategický význam a to súvisí s veľkým prírodným bohatstvom a 350 miliónmi spotrebiteľov posilnená regionálna spolupráca medzi susedskými krajinami a černomorským e, regiónom je veľmi dôležitá. Dôležité je tu e, intenzívnejšie využívanie susedskej politiky EÚ. Černomorská oblasť je súčasťou tohoto susedstva a spolupráca má určite e, zatiaľ len veľmi e, skromnú pozíciu v plánovaní pokiaľ ide o posilnenú susedskú politiku EÚ. Táto regionálna spolupráca by však mala byť podporovaná zriadením skutočnej černomorskej politiky EÚ. E e, synergie a zapojenie Dunajskej stratégie. Ďakujeme pani Tikave ďalšou rečničkou. Uh, uh, dori să vă pun uh, o întrebare. Mám otázku, pán komisár. Pri rozvíjaní černomorských koridorov a mm, námorných koridorov neexistuje pre túto oblasť rozpočtová linka. Hoci v iných oblastiach politik EÚ takéto máme. Máme memorandum dojedanie pre otvorenie tohto koridora, ale preto prosíme komisiu, aby e, tu otvorila rozpočtovú linku, aby tieto koridory mali také isté e, zabezpečenie ako oblasť Pobalská e, či Stredomorská, kde sa príslušné koridory financujú. Nie sú tu ani jasné dojednania, pokiaľ ide o jasné využitie rybolovných možností. Takže komisia by mala podporiť e, spoločný dialog pre spoločnú stratégiu, kde susedné krajiny e, sa jednotlivo zapoja. Ďakujeme pani kolegyni Tika. Týmto pádom e, ukončujem tento bod programu, to znamená procedúru KHD. A teraz za komisiu má slovo pán komisár Füle. Uh, uh, uh, Vážený pán predseda, vážení členovia, ďakujem pekne za túto síce krátku, ale veľmi inšpiratívnu mm, rozpravu o synergii a stratégii pre Čierne more. Ja som pevný zástanca toho, alebo verím tomu, že stratégia pre Čierne more, spolupráca EÚ integrovaná, e, námorná stratégia EÚ a podunajská stratégia EÚ môžu vybudovať koherentný prístup k riešeniu tohto regiónu a pokračovať, ak teda môžem nadviazať na posledného rečníka, môžem povedať, že moja kolegyňa pani Dáma Naky, začala proces na zaručenie toho, že všetky černomorské štáty budú zapojené do vytvorenia programu a stratégie e, smerom tiež k vytvorenia e, udržateľného partnerstva. E, konferencia o udržateľnom e, rybole sa bude konať e, v Bukurešti a určite to budú príležitosti na spoluprácu aj s partnermi s černomorskými štátmi, príležitosť na riešenie otázok e, ako doprava, rybolovné otázky, životné prostredie, bezpečnosť a tak ďalej. Dúfame, že to prispieje k budovaniu dôvery medzi krajinami Čierneho mora. Európska únia potrebuje revidovať svoje záujmy v regióne, vrátanie svojich strategických, politických a ekonomických eh, cieľov a ďalej diskutovať o tom, ako možno tieto ciele dosiahnuť. A tu budeme rátať e, s podporou Európskeho parlamentu. Budeme sa tešiť na ďalšie odporúčania e, a môžem vás ubezpečiť, že naďalej sa zavezujeme prijať e, stratégiu, dodržiavať stratégiu pre Čierne more vtedy, keď nadíde ten čas a medzi tým budeme pracovať na všetkých tých elementoch, ktoré som povedal, e, keď som, si vás, keď som vás počúval, tak som mal pocit, že e, otázky ako bezpečnosť, energetika, regionálna spolupráca, demokratizácia, že to neexistuje, pretože stratégia pre Čierne more nie je. Ale to nie je pravda. My na tomto usilovne pracujeme. E, spomenul som východné partnerstvo, to, že sa vyvinulo do istej politiky, prostredníctvom ktorej vytvárame aj Európsku, akúsi Európsku úniu v tomto regióne a presadzujeme naše záujmy. v rámci týchto inštitúcií, ale aj v rámci jednotlivých členských štátov je dôležité povedať to, že áno, je veľa ľudí, ktorí žiadajú o túto stratégiu, ktorí žiadajú o inštitucionálny rámec. A keď e, týchto ľudí vyzývam, aby predniesli nejaké konkrétne myšlienky okrem toho, čo e, už robíme, aké návrhy majú, ako by mala vyzerať štruktúra, tie piliere. No už pravdu povediac, e, vtedy tie nejaké e, naozaj dobre konštruktívne myšlienky chýbajú. A samozrejme my s veľkou vážnosťou pristupujeme k týmto otázkam. A pracujeme na východnom partnerstve, snažíme sa posilňovať vzťahy s našimi partnermi v regióne. E, zvýšime podporu cezhraničnej spolupráce a budeme sa snažiť zabezpečiť, že teraz, keď Lisabonská zmluva v Európskej únii zohráva efektívnejšiu E, úlohu zohrá, e, bude ju zohrávať e, aj v tej regionálnej oblasti. Ešte raz vám ďakujem za podporu a za vaše príspevky. Ďakujeme, pán komisár Füle. Tým pádom uzatvárame diskusiu k tomuto bodu. Ďalším bodom nášho programu je spoločná rozpráva o dohodách o pridružení medzi EÚ a Azerbajdžanom a EÚ a Arménskom. Ide o správy jednak pani Jetemeky pre Azerbajdžan a takisto